je prvé plenárne zasadnutie po strašný, strašnom atentáte, e, ktorý sa 22. mája odohral v Manchestri. Po e, tejto tragickej udalosti a prelieva, pre, krvi preliatí e, sa útoky teroristov nezastavili. ISIS zautočil proti kopským kresťanom v Egypte a takisto boli útoky v Bagdáde a v Kábule. Mnoho e, nevinných ľudí bolo e, barbarsky zavraždených. V mene nás všetkých odsudzujem jednoznačne e, tieto čin, neludské činy a chcem vyjadriť našu solidaritu rodinám obetí. Ide o nevinných ľudí, ktorí neurobili nič a prišli o život v dôsledku e, barbarstva, ktoré je človek schopný e, spáchať a proti e, ktorému sa vždy musí zdvihnúť hlas tohto parlamentu. A preto vás chcem požiadať, aby sme teraz postali na minútu ticha za všetky obety, ktoré sú nevinné. Devo musím e, tu prítomným oznámiť rozhodnutie e, amerického prezidenta Trumpa e, odstúpiť od Parížskej dohody. Je to